Opäť vás vítam. Môžeme pokračovať ďalším bodom. Je vyhlásenie podpredsedníčky komisie a vysokej zástupkyne EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. A témou je situácia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. V mene vysokej zástupkyne dávam teraz slovo pánovi komisárovi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 Ďakujem za túto príležitosť, že sa môžem e, e, vyjadriť v mene Federiky Mogherini e, k situácii v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko. Vy všetci viete o tragických udalostiach na severe krajiny v Kumanove, nedaleko Srbska. My sme vyjadrili úprimnú sústrasť eh, rodinným rodinám a pozostalým zabitých. My chápeme, že tieto udalosti boli najmä kriminálne motivované, nie v prvom rade etnicky, ale kriminálne motivované. Komisia eh, víta to, že všetky zúčastnené strany sa zúčastnili multietnickým spôsobom spojili sa a odsúdili tieto udalosti. Jedna z týchto strán zohrala dôležitú úlohu aj pri vyroko- vyrokovávaní riešenia. Riešenia bez ďalšieho prelievania krvi. Teraz sa chcem venovať dlhodobej politickej kríze, ktorú nemôžeme oddeliť od týchto udalostí v reakcii na e, to, čo, e, čo bolo odhalené, na informácie, ktoré boli odhalené v nahrávkach, ktoré zverejnila opozícia. Zaznamenali sme odstúpenie dvoch ministrov a šefa štátnej bezpečnosti minulý týždeň. Povedali sme, že toto je konkrétny krok smerom Mm, k väčšej politickej zodpovednosti. Dúfame, že toto povedie k tomu, že sa obnoví dôvera v štátne inštitúcie. No a v tomto kontexte sme sledovali aj dve série demonstrácií v Skopie v nedelu a v pondelok. Je dôležité, aby ľudia mali možnosť slobodne vyjadriť svoj názor Počas oboch týchto príležitostí a počas týchto demonstrácií toto všetko prebehlo mierovo. Všetky strany konali primerania, a to je dôležité. Od začiatku politickej krízy Európska únia vyzývala na to, aby sa obnovil normálny politický dialog medzi vládou a opozičnou, hlavnou opozičnou stranou. Vítam to, že traja e, z vašich kolegov reagovali na výzvu Johannesa Hána, aby e, boli sprostredkovateľmi v dialogu medzi týmito stranami. Ako viete, vážení členovia tohto parlamentu, pán Weigl Howitt a pán Kukan spoločne s komisárom Hánom sa stretli tu v Štrasburgu včera a v ranných hodinách, e, teda v dnešných e, e, ranných hodinách sa stretli s premiérom Gruevským a takisto s lídrom macedonskej opozície s pánom Zajevom. Bolo to dôležité stretnutie. Teraz vidíme, že obe strany toto um, mediatorské úsilie berú veľmi vážne. Prebiehajú podrobné diskusie a snažia sa e, zblížiť rozdielne názorové um, pohľady. Komisia potvrdzuje opäť svoj záväzok um, pokračovať v integračnom procese Macedónie. Prvorady je záujem eh, eh, krajiny v tomto úsilie. V tomto úsilí. My chceme pokračovať v tomto duchu a vítame, že zástupcovia oboch strán z Macedónska sa chcú v tejto formácii stretnúť opäť aj s našimi sprostredkovateľmi. 14. a 18. mája sa stretli lídry hlavných štyroch politických strán a dohodli sa, že sa opäť stretnú 26. maja a budú sa snažiť hľadať nejakú cestu von z tohto konfliktu. Občania Macedónska e, si zasluhujú e, niečo viac ako nehybnú politickú krízu. Takisto vyzývame lídrov štátu, aby brali vážne svoju zodpovednosť a aby kladli záujem štátu nad záujem politických strán. Paralelne k tomu vyzývala aj Európska únia Macedonské orgány, aby vyšetrovali e, všetky obvinenia e, z pochybení a mus, musia sa vyšetrovať samozrejme aj tie obvinenia, ktoré zazneli na nahrávkach. Všetko sa to musí vyšetrovať transparentne a nezávislým spôsobom. Komisia vyslala takisto tým skúsených právnych expertov, ktorí skúmajú určité systémové problémy, o ktorých e, hovorila komisia už v minulosti a údajne, a, alebo domnievame sa, že tieto systémové problémy súvisia s nahrávkami a tieto problémy sa musia odstrániť, aby kandidátsky štát sa opäť dostal na tú správnu cestu. No a na záver, náš kolektívny prístup k riešeniu tejto krízy je dobrým príkladom toho, ako inštitúcie EÚ môžu spolupracovať v podobných situáciách. Môžeme E, využívať všetky nástroje, ktoré máme, aby sme ukázali, že to riešenie je európske. Okrem toho spolupracujeme úzko aj s medzinárodnými partnermi priamo na mieste, aby sme ešte s nimi spoločne zlepšili situáciu. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Commissioner. Ďakujem, pán komisár. Teraz majú slovo eh, zastupcovia politických skupín v mene EPP. Pán minister Eduard Kukan, nech sa páči. Bardzo, pane przewodniczący. First of all, I would like... Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, prvom rade by som chcel eh, pogratulovať pánovi komisárovi za jeho vynikajúci prejav, vynikajúcu analýzu. Bolo to naozaj veľmi trefné, veľmi presné, je to nápomocné. Ďakujem pekne. Eh, chcem vyjadriť moju nádej, že eh, tieto aktuálne diskusie eh, odrazia našu podporu Macedónsku, macedónskému ľudu a ich a európskym ambíciám. Som presvedčený, že táto krajina sa nachádza v dôležitom zlomovom bode a naše posolstvo podpory by preto malo byť veľmi silné a jasné. Macedónsko prechádza veľmi silnou krízou E, ktorá je zdvojnásobená bezpečnostnými výzvami. E, po tom, čo sa udialo minulý týždeň v Lenove, vieme, aká vážna e, sa situácia môže stať. Politická kríza v Macedónsku musí získať viac našej pozornosti z škandalu odpočúvania vyplývajú e, dôležité otázky, ktoré musia príslušné orgány, musia sa s nimi zaoberať. A zároveň politici sa musia venovať e, e, otázke politickej zodpovednosti politických a teda politick- a aj politickému dialógu a to e, zo všetkých strán politického e, spektra aj e, z oboch etnických skupín. Je dôležité, aby demokratické inštitúcie a mechanizmy v krajine fungovali. To sa týka obzvlášť parlamentu, ktorý je tou platformou pre politický dialog a mechanizmom politickej kontroly. Je dôležité, aby všetci politici e, ukázali zodpovednosť a otvorenosť, myslím tým politikov v Macedónsku, ale aj politikov e, tu v Európskom parlamente. Prosím, majme na pamäti, že e, proces európskej integrácie je jedným z mála nástrojov, ktoré môžu pomôcť prekonať túto krízu potrebujeme, aby sa Macedónsko dostalo späť na správnu cestu. Ďakujem pekne. Pane poslanec. A... Ďakujem, pán poslanec. Akceptujete modrú kartičku zo strany pána Glezusa? Glezus, take a floor, please. Θέλω να γνωρίσω τον συνάδελφο εάν γνωρίζει πότε Chcel by som sa spýtať pána kolegu e, či teda kedy, e, v ktorom roku e, prišli do tohto regiónu. Prepačte, bola chyba pri tlmočení tohto posolstva. Neviem, prosím vás, vysvetlite mi to president we meet on the day after the latest cross party mediation talks whose contents must remain. Zúčastňujem sa v mene mojej skupiny eh, v, eh, pri eh, teda podpore EÚ e v prekonávaní krízy v Macedónsku Mám teda e, aj svoje vlastné komentáre. V e, prvom rade je potrebné prekonať e, parlamentný bojkot v Macedónsku a treba nájsť celkové riešenia na aktuálnu krízu. Nikdy sme nepodporovali ako politická skupina žiaden parlamentný bojkot a e, všetci by mali preukázať tú istú e, disciplínu. E, nikto by nemal kritizovať moju politickú skupinu. Treba si uvedomiť, že Európsky parlament by mal podporiť demarš vyslancov za EÚ, že je treba sa venovať obvineniam, ktoré zazneli v rámci politickej krízy v Macedónsku média, e, e, volebné praktiky. Všetko toto sa už e, stalo predmetom prístupového dialógu, rôznych správ o pokroku. Nikto nie je nad zákonom, ale ak líder opozície sa dostane do väzenia, nestačia prejavy solidarity Eh, prezident sa postavil za teroristický eh, eh, čin, ku ktorému došlo. Rodiny, s ktorými som diskutoval, naozaj bojovali o svoj e, život, e, e, majú za sebou traumu toho, že sa prizerali tomu, ako 18 ľudí zomiera. Sú tam veľmi zložité vzťahy medzi oboma etnikami v Macedónsku. V krajine chýba nedôvera. To je veľmi nebezpečné a ja som už viackrát varoval v tejto súvislosti, že E, prerušenie prístupových rokovaní v Macedónsku môže iba zhoršovať aktuálnu situáciu. Čo sa stalo v Kumaneve a čo sa deje v krajine, nie je priamo zodpovednosťou Európskej únie, ale ak chceme, aby politické strany v krajine boli e, zodpovedné, prevzali zodpovednosť, e, musíme očakávať aj to, že oni budú čakať od Európy, že my budeme postupovať podobne zodpovedne. Ďakujem pekne za EKR, pán Džambásky. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že naozaj súcitím s e, rodinami týchto policajtov a taktiež chcem podporiť e, teritoriálnu integritu tejto krajiny. Ide o najhoršiu krízu a Skopie nám dlží mnohé odpovede na napríklad obvinenia z korupcie a preto by úrady mali poskytnúť odpovede verejnosti a taktiež plne podporujem e, vstup do EÚ a NATO, ale to sa stane iba ak sa prestane zneužívať e, história a musia sa uznať e, základné pravidla. To všetko musí vychádzať aj alebo rešpektovať e, pravidla dobrého susedstva. Pán Vajko. Ja som veľmi pozorne pozor, počúval, ale eh, pardon, pán Jakovčič kladie otázku. Myslíte si, že Macedánsko má byť členom EÚ a NATO? Že by to bolo v záujme stability v EÚ? Susedné krajiny by eh, malo, mali e, Macedónsku v tom pomôcť? Odpoveď. Vážený kolega, ak som vás správne pochopil, tak eh, si myslím, že treba eh, splniť všetky kritéria a rešpektovať základné pravidlá. Iba tak e, môže táto krajina e, ochraniť svoju územnú integritu, ale samozrejme treba plne rešpektovať aj e, dohody so susedami, susedmi. Ďakujem pekne. Teraz v mene Alde pán Weigl. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, a ja by som sa vám chcel poďakovať za to, čo ste tu povedali, za jasný úvod do tejto diskusie. Veľkou väčšinou sme nedávno e, podporili túžbu e, Fajrom vstúpiť do EÚ, samozrejme, ak budú splnené e, potrebné požiadavky. Ak sa to ešte nestalo, tak to je kvôli tomu absurdnému konfliktu ohľadne názvu tejto krajiny. Je tu eh, ochota eh, uznať pokrok Macedónska ako kandidátskej krajiny, ale eh, tá politická kríza a, a udalosti z Kumanova sú znepokojujúce. Treba pri, pripomenúť aj islamský šovinizmus a možno e, zohľadniť aj geopolitické chuťky Ruska. Treba väčšie pochopenie EÚ z oči voči týmto udalostiam a treba taktiež nájsť aj kompromis, pokiaľ ide o názov krajiny a treba e, začať e, rokovať e, o pristúpení Macedónska k EÚ a taktiež hovoriť o ich vstupe do NATO. Čo sa týka teraz vzťahov s Gréckom, susedom, táto krajina samozrejme má našu podporu, ale musia zabudnúť e, na e, možno také príliš úzkoprse vnímanie toho, tej otázky názvu. E, Grécko chce zablokovať prípadný vstup Macedónska do NATO E, macedónsky politici zodpovední za internú politickú krízu musia niesť plnú zodpovednosť za euroatlantickú budúcnosť tejto krajiny. Ďakujem pekne. Pán Weigl, súhlasíte s modrou kartou? Áno. Mr. Pidejos, please. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, Ja som s veľkou pozornosťou načúval tomu, čo ste hovorili. Ale teraz ste povedali také veľmi čudnú vec. Naznačili ste otázku toho označenia Macedónska ako niečo nezmyselné, keby sa to stalo vo vašej krajine. Konkrétne napríklad, keby Skopie si robilo nejaké nároky na názov Výrska, aj vtedy by ste sa tak e, tvárili a tvrdili to, čo ste práve tvrdili. Ja vám chcem povedať toľko Totiž máme ďaleko viac dôležitých otázok, ako je jedno slovo. Ja si myslím, že ten problém predstavuje akýsi umelý problém. Ja si myslím, že by sme to mali zastaviť, pretože to už nemá žiaden zmysel. A teraz dávam na jednu minútu slovo pani kolegyni Sakorafi. Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, asi pred dvomi mesiacmi pri diskusii o ročnej správe, teda o pokroku, ja som povedal, že odmenou by Odmena by tu mohla byť, ale žiaľ, tieto posledné udalosti ma presvedčili. V našej susednej krajine je veľmi veľa problémov, pokiaľ ide o ľudské práva, o právny štát, rešpektovanie dobrých susedných vzťahov a demokraciu. Teda my by sme e, sa mali orientovať na to všetky ostatné výčitky, ktoré sa týkajú iných zodpovedností, listy e, slúžia len k tomu, aby sa prikrášľovala pravda. Tým sa kríza ešte viac predržuje. Kolegyňa a kolegovia, keď sa bude pokračovať v tejto politike, tak je to tak či tak podkopávanie, priame podkopávanie politiky Európskej únie. No a tým sa zoslabí pokrok krajiny, teda krajiny, ktorá sa volá Férum. Za zelených má slovo kolega Meserič. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegovia, my súhlasíme ako skupina zelených so, s kolegami, že situácia je veľmi vážna a sú tu ďalšie ohrozenia. Táto kríza podľa všetkého je regionálneho pôvodu preto nie je prekvapujúce, že krajina čaká 10 rokov na to, aby sa začali predstupové rokovania, môže stratiť politickú rovnováhu. Macedónsko sa stalo akýmsi veľkým princom Európskej únie, alebo teda predstupového eh, konania Nazdávame sa, že teraz je veľká šanca pre novú greckú vládu, aby skončila s minulosťou, aby zrevidovala svoju politiku voči Macedónsku. Ja si cením ochotu kolegov priviesť politikov za rokovací stôl, ale myslím si, že to teraz ešte nestačí. Vláda Macedónska by mala inicio, iniciovať vyšetrovanie v prípade kamenovskej tragédie. V prípade, ak tak neurobia, tak by mali odstúpiť a niekto iný by to mal urobiť. Myslím si, že v maternoskej politike je ešte veľa práce, ale toto treba spraviť hneď teraz. Ďakujem pekne. Akceptujete modrú kartu od pani Sakonafy? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán kolega. Chcela by som pripomenúť to, čo povedal veľvyslanec potom, ako došlo k tomu vedenému stretnutiu, vy ste povedali, že ste prejavili naše obavy tvárov tvár ministerskému predsedovi, teda v tom zmysle, že krajina nepokročila pokiaľ ide o využívanie moci napríklad. To je predsa svedectvom toho, že sa tu nerešpektujú princípy NATO. No a preto krajina nemôže vstúpiť do Európskej únie. Pán kolega, chcem povedať, že Grécko podporuje európsku perspektívu, ale za predpokladu, že sa splnia kritéria, kodaňské kritéria. Nemyslíte si, že rokovania s kandidátskymi krajinami by sa nemali začať vtedy, keď nie je jasné, že tá, ktorá krajina nechce svoje princípy harmonizovať. Nech sa páči odpoveď pol minúty. Ďakujem pekne. Áno, súhlasíme s tým, ale zatiaľ predsa neexistujú žiadne predstupové rokovania, práve preto, že to blokuje Grécko. Ďakujem pekne. A teraz mene EFTD má slovo pán Baten. Jedna minúta. Pán komisár opísal situáciu e, v bývalej Slovenskej republike Macedónsko. Hovorí o zabíjaní na severe, hovorí o dlhodobej, dlhodobej kríze v krajine. Takže uvedomujeme si, že problém je veľmi seriózny. Ale povedal nám, že Európska únia posiela právnych expertov, aby, aby problémy riešili. Takže vlastne komisia si uvedomuje serióznosť situácia, že treba vyriešiť problémy pred predstupovými rokovaniami. 11. marca sme hlasovali o správe o pokroku tejto krajiny, tak ako mnoho iných krajín predtým, odľanúc od toho, aká skorumpovaná je krajina. Je dôležité priviesť ďalšiu krajinu do tohto veľkého impéria. Takže želáme vám veľa šťastia tým vašim právnym expertom, ktorí majú pomôcť vyriešiť situáciu. Ďakujem. Sotirios Zarianopoulos je ďalším rečníkom. Ďakujem pekne nebezpečný vývin e, v širšom regióne nie je prekvapením. Je to pokračovanie intervencie Spojených štátov, NATO a Európskej únie. Je to výsledok veľkých plánov spolu s irredentizmom, čiže v podstate tu ide o zmenu hraníc. A to sa to zase naráža na nevôľu občanov, na, ide o prerozdelenie bohatstva. Konkrétne napríklad, pokiaľ ide o prenosové siete v energetike. Nož tento, táto správa o pokroku odzrkadľuje antagonizmy medzi ruskými a americkými monopolmi. V na Balkáne národy žili v miery a v kapitalizme práve naopak. Musíte byť opatrní, aby tieto imperialistické útoky NATO a EÚ nepokračovali, aby ste ich dokázali, dokázali odvrátiť. Pán Alois Petrle, nech sa páči. Dve minúty. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, pán komisár, dámy a páni, najprv by som, chcela poďako- chcel, by som chcel poďakovať pánovi komisárovi za jeho jasné slova, pokiaľ ide o bývalú e, republiku e, Macedónsko ako e, kandidátska krajina naozaj čeli teraz obrovskej vnútornej kríze a tiež e, tým pádom sú zablokované tieto rokovania. E, je potrebné najprv politicky stabilizovať e, tento štát, o to viac je to dôležité nielen pre túto krajinu, ale pre celý región. A teda vítam a naozaj podporujem otvorenie politického dialogu, vrátanie Eh, tých eh, macedónskych eh, strán albanského pôvodu, ktorí by mali zasadnúť v radách macedónskeho parlamentu, aby teda politický dolog bol vedený na poriadok. Chcem poďakovať pánovi Havitovi Kokanovi, komisárovi Hánovi a tak ďalej za všetko vynaložené úsilie v tomto smere. Chcem poďakovať aj za Um, politické stretnutia. Chcem uh, vyzvať, uh, aby sme v tejto dynamike pokračovali, aby sme z dlhodobého hľadiska mohli zabezpečiť uh, plné fungovanie spoločného parlamentného výboru. Som presvedčený o tom, že je potrebné v záujme politickej stability a lepšieho susedstva či dôver, dôveryhodnosti e, európskej vízie e, zabezpečiť e, hmatateľný pokrok v tejto oblasti zabezpečiť politický konsenzus s výhľadom na vstup krajiny do EÚ. Je potrebné zabezpečiť všetko preto, aby tu nevznikali nové vojnové ohniska a netreba podceňovať ani politický medzietnický kontext západného Balkánu Nestabilita eh, tiež európskej výhliadky. Eh, hm, nestabilita nie je v záujme bývalej Juhoslovanskej republike Macedónska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Sinadinos vám chce položiť otázku v rámci modrej karty. Príjmate ju, prosím. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som sa chcel kolegu spýtať, keďže hovoril o Macedóncoch. Ja som sa narodil v Kastorii. Je to prefektúra Grécka. Ako by mňa označoval ako Skopíčana? Ako je to vôbec? Nech sa páči. No, keby, ak ste sa teda narodili v greckom Macedónsku, tak v tom prípade si predpokladám, že veľmi ťažko môžete Eh, mm, mm, toto míliť eh, so Skopiem. Myslím si, že každý by mal byť, eh, by si mal možnosť vybrať si podľa svojej totožnosti, podľa svojej príslušnosti, kde sa narodil. Ďakujem. Ďakujeme, Ďakujeme pekne. Slovo má na dve minúty pán Knut Fleckenstein. Vážený pán podpredseda, kolegyňa a kolegovia. Aj ja sa chcem poďakovať komisárovi Hánovi, kolegovi Kukanovi, Hovitovi za ich sprostredkovacie úsilie. Je to ťažká úloha. Tá ťažká úloha znie spustiť a dohodnúť nový začiatok bez toho, aby padla celá krajina do chaosu. koncom týždňa som bol v Skopí a vedel som, ako tisícky ľudí demonstrovalo za zmenu, za zmenu smerom k demokracii, k väčšej slobode justície a médií, viac e, aktivity v boji proti kriminalite. Nebolo až také dôležité, že tam rečnili sociálni demokracii, Dôležitejšie bolo, že tam boli zastúpené mimovládne organizácie, že tam boli ľudia s, tými, s tým najrôznejším etnickým pôvodom, že to prebiehalo pokojne. Demonstranti boli pokojní, policajti boli pokojní, všetci sa správali veľmi pokojne. A tá, toto chovanie, toto správanie privádza krajinu bližšie k Európskej únie a preto by sme to mali podporovať Chceme vyjadriť našu sústrasť všetkým tým, ktorí prišli od svojich príbuzných v Komanove. Ale som si istý, že tu nejde o etnický konflikt, ide tu o kriminalitu. A z toho dôvodu by sme mali byť opatrní, mali by sme vážiť naše slova, aby sme nehovorili o etnickom konflikte. Želám našim sprostredkovateľom veľa úspechov, je to aj ochota pristúpiť na kompromisy na všetkých všetkých stranách, ale prosím vás, nič si nepredstierajme. Žiaden eh, šéf eh, vlády, možno s výnimkou jedného, eh, žiadna hlava vlády by neprežila, keby sa prejavovali takéto správy o jeho vláde, ako to bolo v prípade z tohoto príbehu o odpočúvaní. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz v mene EKR má slovo pán Nikolaj Barekov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako zástupca Bulharskej republiky som veľmi znepokojený týmito snahami, ktoré tento ktorými týmto región sa stáva akýmsi uh, politickým vazalom. Dokonca aj e, minister e, tejto krajiny vyhlásil dnes, že, sused, vyhlásil, že susedné krajiny si chcú rozdeliť územie Macedónska. E, Etnických etnické napätie môže len ale negatívne dopadnúť na celé, celý región. Jediná e, cesta pre firme je európskou cestou s tým, že sa zabezpečia práva menšín. A teda práva bulharskej menšiny pritom nie sú tu dodržiavané v porovnaní s inými e, menšinami. Častokrát e, sú stovky statisíce bulharských občanov ohrozené v takejto krajine, ktorá sa tvári, že je na prístupovej ceste do Európskej únie. Ako to môžeme akceptovať, keď tieto ich ľudské práva sú potlačované? E, je tu modrá karta. Pán Epidideos. Áno, súhlasím. Ďakujem pekne za to, že ste prijali moju otázku. Vy ste hovorili o politických záujmoch, ktoré vlastne robia z tejto bývalej Jugoslovanskej republiky rukojemníka. Mohli by ste povedať, na koho sa to vzťahuje? Nie sú splnené kodánske kritéria a ani sa nezdá, že by sa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 Eh, ja som eh, sledoval rokovania Macedónska s Európskou úniou. Ja som bulharským občanom, som europoslancom, ale tri štvrtiny mojej politickej rodiny sa narodili v tejto Macedónskej republike, či už to boli Bulhári alebo iní. Táto krajina by mala byť e, raz súčasťou EÚ a chcem vám povedať najprv, že kvôli tomu musí Macedónsko najprv zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv všetkých menšín, vrátane bulharskej menšiny. Nech sa páči, Jožo Radoš, jedna minúta. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne. Dôležité je, je že po tragických udalostiach v Kumanove nebol žiaden etnický konflikt. Mm, bola veľmi nabitá politická atmosféra, ale nedošlo k žiadnym stretom, čo znamená, že Macedónsko je zrelou spoločnosťou a má dobrú šancu dostať sa z tejto krízy. Samozrejme, na vine sú úrady, ale e, problém je aj v tom, že e, Európsky európska perspektíva sa vzdialuje v porovnaní s tým, kde bola pred desiatimi rokmi. Preto vás vyzývam, aby ste umožnili, aby Macedónsko videlo svoju európsku budúcnosť. Ja chcem sa poďakovať pánovi Vajglovu, Vajglovi, Kukanovi a ďalším, ktorí to umožnili. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Lunaček na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán komisár, dámy a páni, myslím, že sme všetci boli e, šokovaní tým, čo sa stalo v Kumanove. E, otázka je veľmi háklivá a je to znepokojúce. Je to ako keby ožívali duchovia z minulosti. Mm, dokonca sú tu tvrdenia, že e, za tým je buď samotná vláda alebo Rusko ak by to a, sa to ukázalo ako pravdivé, tak minimálne vláda musí odstúpiť. Útok v Kumanove podľa mňa, podľa mojich informácií nebolo islamistickým činom, ale boli za tým e, skôr teroristi, ani to nie je etnický konflikt a ja som bola veľmi rada, že e, minulú nedelu tieto dve komunity mierovo e, protestovali. To je dôležitý signál, ktorým by sme sa mohli posunúť ďalej. Ešte jedna vec. E, vyzývam stranu EPP, aby obhajovali politikov, ktorí sa žiaľ vzdialili od demokratických princípov. Ďakujem pekne. Je tu modrá karta na vás, pán Karsky. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem sa na vás obrátiť s otázkou. Vy totiž pochádzate z krajiny, e, ktorá je tak povediať blízka Balkánu. Čo si myslíte o názve tejto krajiny? Ja mám taký dojem, sa ťažko žije v takej krajine, ktorých obyvateľia ani nevedia, ako sa má ich krajina volať. No a, a ako vyzerá ten problém z vášho hľadiska? No to je veľmi ťažká otázka. Za. Nech sa páči, e, odpoveď. Ďakujem pekne, pán Karskej, za túto otázku. Mám príležitosť hovoriť o tej časti, o ktorej som nestihla hovoriť e, počas prvého vystúpenia. Ja by som naozaj podporila tých, ktorí tu apelujú na grécku vládu na stranu Syrizy. Ak chcete bojovať proti ťažkej ekonomickej situácii, ak chcete byť vládou, ktorá e, pomáha ľuďom s podporou EÚ, tak potom treba e, dať príležitosť aj dohode ohľadne mena aby Macedónsko mohlo začať e, prístupové rokovania z EÚ. Ďakujem pekne teraz pani Koral. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, e, pán predseda. E, včera sme sa tu stretli viacerí počas rokovaní, veľmi ťažkých rokovaní medzi dvoma zúčastnenými stranami, ktoré sa nachádzajú vo veľmi ťažkej politickej diskusie. Na jednej strane máme Macedónsku, rôznych macedónskych občanov, ktorí sú e, na uliciach, na druhej strane iné záujmy. Myslím, že toto je takisto aj výsledok desiatich rokov alebo viac ako desiatich rokov čakania na vstup do EÚ. Pretože namiesto toho, aby sa robili kroky vpred e, pre tento ľud, Eh, aby sa zabezpečili ľudské práva, tak sa robili kroky vzad. Myslím si, že v, na tomto fóre my by sme sa mali my, sami seba pýtať, či nemáme zodpovednosť ako Európska únia za túto situáciu, pretože sme čakali tak dlhý čas. A hlavne, keď niektoré štáty určite majú eh, zodpovednosť. Ja chcem teraz vyzvať kolegyňu Lunaček, hlavne pokiaľ ide o grécku vládu, aby sa urobilo niečo preto, aby sme mohli naozaj pár tých krokov vpred eh, reálne spraviť. Ďakujem. Tante grazie. Ďakujem pekne. Pán Synodinos. Ďakujem pekne, pán predseda. Do decembri 2012 rada jednohlasne rozhodla, že na to, aby e, Macedónsko malo e, európsku perspektívu, tak treba zaviesť reformy, rešpektovať e, susedské dohody a taktiež e, možno rešpektovať dohodu OSN o mene. Zdá sa, že je to už teraz vzdialená minulosť a e, e, situácia sa zhoršila. Meno zabezpečí miesto e, v EÚ tejto krajine. Sú tu aj e, vážne interné problémy. Mm, sú tu napäté vzťahy s Gréckom, aj s Bulharskom z historických dôvodov, ale aj s Albánskom. A musíme na to e, pamätať. Treba sa tam ísť pozrieť Grécku sa veľmi ťažko príjma e, ten imič, ktorý na nich e, ako keby bol nalepený. Ďakujem pekne. Je tu otázka od pána Austrivičusa. Tak sa Nech sa páči, môžete položiť vašu otázku. Uh, Ďakujem pekne za to, že ste akceptovali modrú kartu. Nemala by to byť filozofická debata o mene, ako volať uh, občanov. Niektoré krajiny uznali Macedónsko s názvom Macedónsko a potom možno prišli takéto otázky. Ide o regionálnu spoluprácu, o záväzky a možno, že bilaterálne aj multilaterálne sa dajú vyriešiť niektoré praktické otázky. Ja sa pýtam, aké praktické kroky plánujete? Pamätáte si na to, čo Grécko spravilo nedávno, aby zapojili Macedónsko do regionálnej spolupráce a aby sa tam začali tak veľmi potrebné reformy? Ďakujem. Anapyrotis Snadinos. Δεν sa prepi Odpoveď? Nemôžu tu byť žiadne e, územné požiadavky vo vzťahu s e, Gréckom, Bulharskom, Albánskom zo strany e, Macedónska. To je moja odpoveď. Ďakujem pekne. Teraz pán predá na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred dvoma mesiacmi, keď sme diskutovali o Macedónsku naposledy na tomto mieste, ja som hovoril, aj keď išiel, išlo vtedy o správu o pokroku tejto krajiny. Veľmi ťažko sme mohli použiť tie správne slova, pretože sme hovorili, že skôr ide o stagnáciu. Teraz sa všetci pýtame, že či nejde o niečo horšie, o e, nejaký krok vzad, vzad, vzhľadom na ťažkosti politickej krízy, ktorá pokračuje naďalej. A v Macedónsku ten hlavný problém je nedostatok kultúry kompromisu, dialógu, ozajstného dialógu. Ja vítam, ako aj ďalší kolegovia, to, že trojka Európskeho parlamentu sa snaží odblokovať túto situáciu. Kukan, Weigl a Howitt na druhej strane sa pýtam, že aká je vlastne stratégia socialistov, ktorí zároveň aj s takýmito dôležitými predstaviteľmi sú teraz na ulici, aby protestovali proti e, vláde na ulici. Veľmi ťažko sa môžeme v tom e, pohybovať a chápať to. A je pravda, že pani Lunaček sa zaujíma teraz o vzťahy EPP A myslím si, že ten istý e, postoj sa rozvíja zo strany e, socialistických ministrov v Európe s e, takými vládami, ako napríklad v Rumunsku máme takých ministrov, ktorí boli odsudení, možno, že ste o tom hovorili, ale treba byť spravodlivý a nepoužívať ulicu ako akýsi nástroj preto, aby ste ničili inštitúcie. To teraz nie je otázka EPP, to je veľmi, otázka veľmi vážnej krízy. A ak chcem teraz e, urobiť rozdiel na, od toho, čo robia teraz liberáli, socialisti a tak ďalej, tu je e- etnický rozmer, ktorý je veľmi nebezpečný a veľmi nebezpečné je to, čo hovoria liberáli, e, zelení a, a, a socialisti, pretože v tomto regióne vám môžem povedať, že buďte si istí, môže to kedykoľvek vybuchnúť. Ďakujem. From... Um, Súhlasíte s modrou kartou od pani Lunaček? Uh, áno, nech sa páči, pani Lunaček. Ďakujem pekne, pán Preda. My ako zelení uh, e, SAD EPP niekedy kritizujeme, e, s tým nemáme problém, ale ja som mala na mysli skôr to, že ja nehovorím o včerajšej e, diskusii s pánom Orbánom, nie. E, videli sme, že niektorí členovia vašej politickej rodiny sú na strane e, politického lídra Kosova napriek tomu, čo sa udialo v posledných mesiacoch a myslím, že to sa už nedá obhajovať. Ďakujem pekne. Odpoveď pán Preda. Eh, čo odpovedať na to, na toto všetko? Ja nebudem teraz naťahovať túto e, diskusiu, ktorá sa týka veľmi vážnej a hlbokej politickej kríze, ktorá je veľmi dôležitá a zaťahovať do toto EPP. Myslím si, že dobré stanovisko k tomuto je, aby sme odblokovali e, toto nájsť obetného baranka, pretože vy ste teraz politicky naklonie a vy chcete si naplniť váš politický program ako zelený. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pán Preda. Je tu ešte jedna modrá karta na vás, pán Preda, pán Dambasky. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Tu nejde o konflikt medzi zelenými EPP alebo nejakou inou politickou stranou. Ide o e, územnú celistvosť e, krajiny na Balkáne. A tí z nás, ktorí tam žijú, vedia, o čo ide. Ide o medzietnický, veľmi nebezpečný konflikt. Ide o porušovanie ľudských práv a korupciu. Problém teda nejako nesúvisí s e, nejakými konfliktami medzi lavicou a pravicou Pán Preda, odpoveď. Absolutne s tým súhlasím. Pozrite sa na jednej strane Macedónsko, na druhej strane e, si netreba nikdy strácať zo zrateľa, že môžeme takisto aj e urobiť e, zle, keď budeme podporovať na Balkáne v rôznych krajinách riešenia, ktoré nie sú len akými si ideologickými, nič iné ako ideologické improvizácie. Žiaľ Bohu, už v minulosti máme za sebou veľa takýchto emblematických príkladov. Ďakujem pekne. Pripomienka k rokovaciemu poriadku, pán Fortoris. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Myslím, že tu došlo k istému zneužitiu modrej karty. Pani Lunaček nepoložila žiadnu otázku, išlo iba o E, politické prehlásenie, čiže nemala byť e, umožnená modrá karta. Ďakujem pekne. Pán Stanišev na minútu a pol. Micro, please. Is it working now? Okay. Uh, honorable Chair. Perfectly Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení poslanci, poslankyne, eh, boli časy, kedy Macedónsko bolo mm, medzi krajinami, ktoré mali rýchlo pristúpiť k EÚ, ale dnes eh, čelíme veľmi hlbokej politickej kríze. Mali by sme si uvedomiť, že to nie je iba niečo prechodné, ale je to zásadná otázka, ktorá súvisí aj s myšlienkou EÚ. Treba si položiť otázku, ako sme sa e, do tejto situácie dostali a ako EÚ podcenila udalosti v Macedónsku a to pridlho je tam dosť autoritatívny režim, ktorý e, má pod kontrolou média a vyvia natlak na súdnictvo a to je veľmi problematické. Ja som v nedelu bol na tých protestoch v Skopie. Ja som tam nebol, aby som kázal, ja som si chcel vypočuť e, e, ľudí rôzneho etnického pôvodu a politickej príslušnosti, predstaviteľov médií a mimovládok a všetci stáli bok po boku a obhajovali demokratické hodnoty. A jeden z rečníkov z študentského hnutia povedal, že nejde o moc, ide o to, ako bude fungovať štát a že niektorým e, chybám sa treba vyhnúť. To musíme zohľadniť, keď hovoríme o situácii v Macedónsku. Tá e, kríza je naozaj hlboká a zodpovednosť nesie aj EÚ. Ďakujem. Uh, Pani Huismenova na minútu. Уважаеми колеги, Líderът на Българската либерална партия... Драги колеговia, ďakujem pekne, pán predseda, drahí kolegovia líder Turkmenistan liberálnej bulharskej eh, strany napísal na začiatku tohto roka list, ktorý bol adresovaný všetkým eh, liberálnym stranám v Bulharsku a povedal, že Európska únia by mala otvoriť svoje eh, dvere pre všetky balkánske krajiny a preto my zdôrazňujeme, že potrebujeme proaktívnu politiku Európskej únie v, tejto, v tomto smere. Politiku, ktorá by e, pochopila a zabezpečila územnú celistvosť ako aj za udržanie mieru e, v krajinách Západného Balkánu. Musíme sa snažiť pomôcť e, vyriešiť túto politickú krízu v Macedónsku, pretože Macedónsko by sa mohlo vybrať cestou európskych hodnot. Máme veľmi dobrý príklad v tejto oblasti Bulharsko má za sebou eh, jemný prechod od totalitného režimu k demokracii. Eh, myslím si, že v oblasti demokracie a dodržiavania ľudských práv Bulharsko a Macedónsko sa stretnú spoločne na ceste. Ďakujem. Pán... Grazie. Pán Bonano, jedna minúta. Ďakujem pekne. Eh, chcel by som povedať, že vy, keď sa pozeráte teraz na to, eh, čo, koľko, koľko poslanci sú tu, eh, koľko je venované na túto oblasť, 250 miliónov eur každý rok. Pokiaľ ide však od firom, pretože sa to nevolá Macedónsko, ale firm, nikto z nich z vás nehovoril o veľmi špecifických zaujímach, ktoré má, má Spojené štáty americké ohľadom tejto krajiny krajiny kvôli plynovodom a možno aj tak všetky tie hnutia, ktoré sú vo firme, je práve kvôli tomu, že plyn sa nejde a teda firom Eh, sa teraz eh, skôr možno obracia na rúskú stranu, pretože Fírom eh, momentálne hľadá rôzne riešenia. Nemyslíte si, že Američania, keďže ošetrujú celý svet, že podporujú častokrát rôzne rebelie, rôzne revolúcie kvôli úplne iným zámienkám. Pozerajte sa na to, čo sa tam deje každý deň a pochopíte. Now, uh, Mr. Questor Andrei Kovacev, one and a half minute. Take a floor, no, please. Благодаря ви много, господин председател. I'm sorry, I'm sorry. Pán Kovačev, ďakujem pekne, pán predseda. You accept blue card from Mr. Pán Jakovčič má modrú kartu. Súhlasíte? Please, take a floor. No. Áno, nech sa páči. Što ste prihvatili moju plavu kartu Ďakujem pekne za to, že ste akceptovali moju modrú kartu, pán Buanano. Ja tu už nemôžem sedieť a nereagovať. Ja som sem prišiel o 9. ráno a hovorilo sa to o migrácii a bolo tu povedané, že e, tu skoro nikto nesedí, napriek tomu, že je tu závažná téma na programe a Napriek tomu e, ten, ktorý kritizoval, veľmi rýchlo opustil miestnosť, takže aj z vašej strany sa mi to zdá pokrytecké. E, bardzo proše. E, ne... Nebola otázka, takže teraz e, druhá modrá karta. Akceptujete druhú modrú kartu od pána Polčaka? Yes. Mr. Polčak, take a floor, please. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda ja mám jednoduchú, krátku otázku. Sedíte tu celý čas počas plenárneho zasadnutia? Plist. Odpoveď, nech sa páči. Bien. Eh, najprv by ste sa mohli troška poinformovať o tom, čo, som, čo mám za sebou. Ja som 20 rokov bol zvolený za odborového predaka a ja som eh, tu kvôli tomu, že som získal určité eh, percentá hlasov a eh, som eh, prvými medzi všetkými týmito poslancami, ktorí tu sedia celý čas zo všetkých tých vyše 700 poslancov. To, čo hovorím, je to, čo si vlastne myslím. Myslím si, že aj títo ľudia majú nárok, ale niekedy radšej nadávam, ako keby som mal byť pokryť tom, ako veľa z vás sa tak aspoň chovate. A niektorí síce sa usmievajú, robia žarty a potom sa vlastne vysmievajú rôznym eh, príslušníkom národov v Európe. Uh... Ďakujem pekne. Mm, Teraz naozaj pán Kovačev. Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Položím maximálne úsilie za постигане на na на kríza i da да не Eh, eh, macedónska elita, eh, politická elita musí sa snažiť všetko vyriešiť a musí snažiť všetky tieto spory odstrániť, dať bokom a Avšak môžeme teraz už vyjadriť ľútosť, že prvý premiér Kojevský Eh, už trošku tak vzdialil túto krajinu z eh, európskej cesty. Žiadna, žiaden signál dobrej vôle, pokiaľ ide o presadzovanie demokracie, ľudské práva a tak ďalej pre všetkých občanov, eh, nezávislosti na etnickú príslušnosť alebo príslušnosť v určitej mečine. Práve naopak, častokrát sú tu rôzne také zastaralé totalitné praktiky, ktoré, ktoré napríklad aj manipulácia, ktorá hm, pochádza ešte z minulosti, ako aj aj agresívne um, chovanie, toto všetko tam uh, naďalej sa uplatňuje. Je potrebné zabezpečiť, aby Macedónsko bolo stabilnou a demokratickou krajinou, ktorá by bola nezávislá, ktorá by dodržiavala uh, ľudské práva. Avšak uh, stanovisko Macedónska je niekedy také trošku bizardné. Minister Lavrov hovoril o prerozdelení um, Macedónska do, medzi susedné krajiny. Uh, avšak macedónsky občania majú nárok na transparentné a demokratické riadenie štátu a nemôžu byť uh, akým uh, si um, um, otrokmi a... Ďakujem. Mr. Tibor. Tibor Šani vám chce položiť otázku. Pán Kovaček, príjmate ju? Pán Sani. Ďakujem pekne za to, že ste prijali moju otázku. Počuli sme toho veľa, ale mám tu ten závažný problém. Považujete za, za náležité, že žiadame zodpovednosť od Macedónska, čiže tak, aby zodpovedali tým kritériám, ktoré splňali aj tie krajiny, ktoré predtým vstúpili do Európskej únie. Ja si myslím, že dve strany musia byť zodpovedné. Ja si myslím, že Západný Balkán alebo Balkán všeobecne bol vždy e, súdom s pušným prachom. Vy považujete túto situáciu za situáciu, ktorá je v poriadku? разбира се господин Samozrejme, drahý kolega, zodpovednosť má dve strany a solidarita musí byť najprv akceptovaná. Odkedy sa Macedónsko stalo nezávislým štátom, je to už 25 rokov brali. Bráli. Macedónsko nemohlo nadviazať dobré vzťahy so svojimi susedmi a nemôže teda dokázať, že by chcelo byť, že by chcelo ašpírovať na dobré e, vzťahy. E, Macedónsko chce mať e, alebo dosiahnuť takú identitu, ktorá nemá síce historické korene ani historické ju za sebou a je samozrejme, že tu dochádza ku konfliktom. však keď chcete manipulovať minulosť, to je veľmi zlé do budúcnosti. Takže my sme im zaslali odporúčania v rámci našej správy. Ďakujem. Pikula. Ďakujeme pekne, kolega Pikula. Jedna minúta, prosím. Vážený pán komisár, Macedónsko je malá krajina, teda v zemepisnom ponímaní, ale je súčasť veľmi turbulentnej oblasti. Keď sa pozeráme na Macedónsko, dívame sa cez prízmu toho pomenovania, teda v súvislosti s Gréckom, ale je tu veľa iných problémov, terorizmus, korupcia, ďalej neschopnosť diferencovať medzi sociálnymi záujmami spoločnosť. Nedá sa to vyriešiť bez politického dialógu a to je ten reálny obraz krajiny. Zdá sa, eh, že krajina zatiaľ nie je úspešná, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie. Každý by sa mal snažiť nájsť

Andrej Plenkovič, jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár Stylianides, ďakujem za vaše vysvetlenia. Chcem vyjadriť podporu Macedónsku na jeho ceste do Európy. Ja pochádzam e, z Chorvátska jedna časť našej cesty do Európy viedla spolu s Macedónskom. Ja som smutný, keďže Macedónsko podpísalo asociačnú dohodu v roku 2000 a ešte po 15 rokoch sa krajina nepridružila k Európskej únii. Takže to je situácia, z ktorej čelíme. Macedónska opozícia by nemala bojkotovať prácu parlamentu, mala by parlament rešpektovať a vláda by mala prevziať zodpovednosť za všetky tie negatívne veci, mali by podporiť úsilie komisára Hána. My by sme sa snaž- mali snažiť pomôcť krajine a predísť takým útokom, aké sa nedávno odohrali ja si myslím, že je veľmi dôležité pre budúcnosť Macedónska, aby sme týmto spôsobom konali. Teraz pán Milan Zver, dve minúty. država ki se je zadnje desetletje tako uspešno razvijala je v tem štát ktorý už 10 rokov zaží, za, za, zažíval dobrý um, pozitívny rozvoj, tak teraz musí čeliť e, takéto kríze. Máme tu dve príčiny tohto. Uh, po porážke socialistov teraz e, obvinujú vládu, socialisti obvinujú vládu z iných nekalých praktík. Môžeme teraz skonštatovať, že sme zažili niečo podobné už v prípade či Slovenska alebo Bulharska a takisto nie ďalších štátov. Tieto teroristické eh, eh, útoky mohli byť aj vedené v mene internetnických eh, čistiek. Predtým boli schopní vyriešiť tieto problémy na základe inklúzie všetkých. Teraz by sa mali zamyslieť nad možnosťou, ako čo najrychlejšie vstúpiť do Európskej únie, ak to nebolo možné urobiť byť, e, tak e, situácia, keďže to nebolo možné urobiť, tak situácia mohla by, nie je taká stabilná, mohla by byť stabilnejšia a e, keby ste neboli, keby nie ste Macedónco, tak veľmi ťažko pochopíte. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Maria Spiraky. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán komisár. Skutočnosť, že bývalá Jugoslovanská republika Macedónia je veľmi zraniteľná. No je to otázka problému s demokraciou. Je dôležité rešpektovať zmluvy, dôležité rešpektovať menšiny, opozícia, skopie nie je na opozičnej lavici. Vládu nikto nepresvedčil o tom, že existuje už vyšetrovanie o telefonickom odpočúvaní. Bratranec premiéra je kľúčovou osobnosťou. Premiér hovorí o zahraničných silách a zase Srbsko tvrdí, že sa podniklo úsilie, aby sa e, Skopie zúčastnilo na e, tureckom ropovode. Zatiaľ sa nerešpektujú menšiny, nerešpektujú sa Rómovia. My máme predsa záväzky my musíme rešpektovať záväzky v tom zmysle, aby sa napätie znížilo. Ja sa vás všetkých pýtam, zastávate názor, že jedinými prekážkami predstavuje táto polemika s Gréckom? Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že ide o krajinu, ktorá jednoducho nerešpektuje demokraciu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Mariana Petir, 1,5 minúty, prosím. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade chcem vyjadriť úprimnú sústrasť e, všetkým príbuzným dôstojníkom, ktorí boli zavraždení. Ja dúfam, že páchateľov potrestajú a že sa uskutočnia všetky bezpečnostné opatrenia, aby sa predchádzalo takýmto aktivitám v budúcnosti. Keby Macedónsko sa stalo členom NATO, tak takáto tragédia by sa neodohrala, situácia sa nezlepšila, opozícia sa nevrátila do parlamentu a to je predsa súčasť riešenia v prospech macedónskeho obyvateľstva. Ale kto, koho treba obviňovať? Ja si myslím, že vina je v Európskej únii, teda rada odľahnúc od všetkých uznesení Európskeho parlamentu momentu Sú tu opäť prekážky, ktoré kládie rada na ceste Macedónska, Macedónsku na ceste do Európy. My by sme nevideli takéto útoky na suverenitu, keby sme boli konali. Opäť chcem povedať, Macedónsko plní svoje podmienky a treba odmeniť tým, že sa budú viesť predstupové rokovania. Mnohé sa vyrieši v priebehu rokovania. My máme príklady Slovenska a Chorvátska. A Macedónsko je dôležité pre stabilitu celého regiónu Európskej únie. No a máme čas na Catch DI. Pán Georgios Krcos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci existujú dôležité podmienky na to, aby Európska únia mohla rozvo- e, rozvíjať spoluprácu s vedením, aby sa otvorila cesta pre demokratickú, demokra- e, pre demokratickú e, cestu. Po druhé, Treba povedať, že nesmie existovať kriminalita. Po tretie, treba rešpektovať albánsku menšinu, aby tam nedošlo k občianskej vojne. Ďalej treba vyriešiť otázku pomenovania to náležitým kompromisom, tak pre Atény ako pre Skopia. Ja som Grék. Možno si myslíte, že som iba za tento štvrtý bod, ale nie. Apelujem na Skopie, aby začali svoju cestu tým, aby teda splnili prvé tri podmienky. Pani Tomašič. Ďakujem pekne. Súčasná situácia v Macedónsku je skutku alarmujúca. Vláda je nestabilná. E, napätie je veľmi vysoké, nefunguje právny štát, inými slovami nie je možné dosiahnuť hospodárskú prosperitu. A pokiaľ ide o meškanie členstva v NATO, tak e, má naozaj Macedónsko iba málo dôvodov na radosť. Krajina by mohla sklznúť do <clears throat> veľmi negatívnej situácie. Bezpečnostné služby v Macedónsku musíme brať do úvahy a Macedónsko začína byť nebezpečné pre bezpečnostnú situáciu v tejto časti Európe. Ďakujeme pekne. Ivan Kiučuk. Pán predseda, drahí kolegovia, Problém Macedónska nie je macedónským problémom, je to problém Balkánu. Je to takisto aj problém Európskej únie. Ak Macedónsko mm, bolo izolované počas mnohých rokov, je to práve tá príčina súčasnej krízy. Je potrebné najprv vyriešiť všetky bilaterálne problémy. Ak sa tak nestane, tak vstup do Európskej únie nebude vôbec možný tejto krajiny. A preto, pán predseda, by som chcel povedať, že na Balkáne sú problémy, ktoré by mohli byť e, vyriešené nie pred vstupom do EÚ, ale až počas toho obdobia, keď už štát sa stane členom EÚ. Je to veľmi dôležité pre občianskú spoločnosť e, nových demokracií, ako je Macedónska. Nie je potrebné nechať e, túto krajinu e, v takej neutrálnej pozícii, v takej tej e, vágnej pozícii medzi Západom a Východom. Musíme urobiť aj nejaké preventívne kroky proti radikalizácii tejto novej spoločnosti. Preto my, liberáli, sme zorganizovali stretnutie na začiatku septembra, aby sme mohli diskutovať o novej stratégii, novej pre krajiny tohto Západného Balkánu. Ďakujem. Vážený pán predseda, mnohí kolegovia hovorili o otázke názvu aj o konflikte s Gréckom. Ja však musím povedať nasledovné. Grécka vláda bola e, v posledných rokoch otvorená kompromisu. Problém je na druhej strane. A vyplynulo to aj z vystúpenia pána Predu a síce, že politický systém v Skopi vláda Gruevského vôbec nie je ochotná pristúpiť ku kompromisom. Takže vláda sa snaží mm, dezorientovať občanov. Hovoria o územných požiadavkách a takýmto spôsobom sa vláda snaží odputať pozornosť od e, toho hlavného problému. A je to autoritatívna vláda, takže problém je na druhej strane, nie na strane Grécka. Pán Chrysogonos, pán Marias má e, na vás otázku, použil modrú kartu. Ďakujem pekne. Ja som nechcel použiť modrú kartu, ja som chcela poukázať na nasledovné. Vy ste umožnili veľa modrých kariet a my pritom čakáme na spontánnu rozpravu Catch the Ja som sa chcel prihlásiť medzi prvými. Nepáči sa mi teda váš postup mm, Nemali by ste dať druhýkrát slovo v rámci každej tým, ktorí položili otázku formou modrej karty. Takže toľko iba pripomienka, nebola to e, otázka s použitím modrej karty. Ďakujem pekne. Mm, cením si vašu radu. Pán Šolteš. Pán predseda, e, ďakujem za to, že ste mi dali slovo, drahí kolegovia. Macedónsko sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii v eh, tejto chvíli a pred niekoľkými mesiacmi, aj keď sme hovorili o Macedónsku a o jeho ceste smerom k euroatlantickej integrácii, teraz eh, vieme, že mier je len veľmi eh, oslabenou vecou v Macedónsku. Čo sa vlastne v reáli stalo tejto krajine. Až čas nám to ukáže, pretože my to nevieme. Čas nám ukáže, akú úlohu zohrali e, externé faktory, ktoré chceli získať e, vplyv nad e, geopolitickou situáciou v Macedónsku. Avšak je pravda, že Macedónsko sa stalo súdom s prúšným prachom a preto naše úsilie je veľmi dôležité a chcel by som poďakovať pánovi Vajglovi a jeho skupine, jeho týmu za ich úsilie a dúfam, že budú pokračovať v tejto ceste a že sa im zadarí. Thank you, Mr. Sol- Ďakujem pekne, pán Šoltež. Pán Part má na vás otázku, použil modrú kartu. Yes, yes. Uh, Mr. Minister Paet. Pán Paet. No peaaegu kümme aastat tagasi oli makedoonia üks äh, Macedónsko pred pár rokmi bolo krajinou, ktorá bola blízko pristúpenia do EÚ a NATO. A pritom teraz e, sa ani len nezačali prístupové rokovania u tejto krajine došla trpezlivosť, pretože EÚ nie je ochotná e, hovoriť. Čo si myslíte vy, všetky tie negatívne odpovede určite mali vplyv na e, túto krajinu? Odpoveď, pán Šoltež? Vprašanie, myslím, že je to vprašanie... Ďakujem za túto otázku. Myslím, že e, je odôvodnená a niektoré odpovede už e, sme si vypočuli počas tejto diskusie na túto otázku. Je pravda, že tá, tento problém vzťahov medzi Macedónskom a Európskou úniou je veľmi dlhý a je potrebné zvorazniť aj skutočnosť, že Macedónsko je súčasťou tej, e, tohto regiónu, kde stabilita a miera sú veľmi krehké. V každom prípade niektoré činnosti by mali alebo aktivity by, by mali e, počkať, aby sme predchádzali takýmto ťažkostiam, ktoré sme mohli e, vidieť e, posledné dni v Macedónsku. Ďakujem. Že každé aj tým... Ďakujem pekne. Prichádzame ku spontánnej rozprave. Každý aj. Ja dám priestor tým, ktorí ešte nevystúpili. alebo ktorí nepoužili modrú kartu. Slovo dostáva pán Stylianides. Please. Micro. I haven't spoken already. Ja som ešte nevystúpil, hovorí pán Kelly. Ja som rovnako frustrovaný ako môj e, grécky kolega. Umožnili ste niektorým dokonca dve modré karty, aj keď to neboli vlastne otázky. E, dokonca keď aj, počas keď aj ste umožnili použitie modrej karty to je naozaj škodlivé, pretože ľudia nebudú mať chuť e, sem chodiť. Ja som prišiel v dobrej vôli. Ja si myslím, že som sa kvalifikoval mm, na vystúpenie v rámci KHD splnil som vaše požiadavky a napriek tomu som mi dostal slovo. Ďakujem pekne. Ja som e, dával slovo podľa príslušnosti k politickej skupine. Nož a keď tento postup nebol v poriadku, už viete, je mi to veľmi príkre, že sa tak stalo. Dúfam, že na budúce to urobím dokonale. Nech sa páči, pán komisár. Taká please. E, panie pośle, myśmy zamknęli już. E, Pan poslanec, my sme už ukončili túto rozpravu. Ja som dal slovo pánovi komisárovi Stylianidesovi. Takže pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Micro, please. Γιατί δεν μου επιτρέπετε να με επιτρέψετε προηγούμενα στον άλλο, γιατί δεν επιτρέπετε. Mali by ste mi predsa len dať slovo, pán predseda. Ide o procedurálnu otázku. Prosím, dajte mi slovo. Prosím, rešpektujte ma. Som... Pán... Mám 93 rokov a som tu už od rána a hlásim sa o slovo. Panu poprzednio E, máme bardzo dużo opóźnienia. Veľmi meškáme, takže nemôžem dať hlas všetkým. Ospravedlňujem sa, v skutku to nie je moja vina. Ľutujem, máme isté pravidla, ktoré treba rešpektovať. Ja vám chcem vysvetliť, prečo e, ste porušili rokovací poriadok. Procedúry e, określone i ja ich musím respektovať. No bardzo proszę. Áno, ja musím pravidla rešpektovať. Za pravidla Európskeho parlamentu ale žiaľ je to tak, že ste porušili rokovací poriadok a ja sa vám to snažím vysvetliť a vy mi, mi, mi to nedávate, mi nedávate toto právo, nedávate mi za pravdu. Ďakujem pekne, pán predseda. Naša politická iniciatíva eh, parlamentu a komisie už je v plnom prúde, je dôležité zachovať konštruktívny prístup e, a to platí pre všetky strany, tak aby táto iniciatíva naozaj splnila svoj cieľ. Je to veľmi dôležité pre mňa. Pani Mogherini aj pán Hán to naďalej budú zblízka sledovať a budú vás určite informovať o ďalšom vývoji. Myslím, že bude príležitosť vás okamžite informovať o vývoji pri tejto dôležitej otázke. Je to kontroverzná téma s veľkým regionálnym významom. Myslím, že sme sa všetci vyjadrili v tom zmysle, že by sme chceli vidieť konkrétny výsledok súčasnej iniciatívy tak komisára Hána, ako aj vás, Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. E, Ďakujem pekne. Chcel by som e, pripomenul článok 162. V 12. bode sa hovorí, prosím vás, aby ste sa poučili z tohto bodu tie poslanci, ktorí nemali možnosť ujať sa slova e, v danej diskusii, rozprave, majú možnosť napísať svoj písomný príspevok, ktorý sa e, pridá k, zápasnic, k zápisnici. Ja to používam takisto veľmi často. Takže to odporúčam aj vám, keďže ste sa nedostali k slovu. Končím túto rozpravu, teda rozpravu k tomuto bodu. Rozdávam vedenie kolegovi.